kto je tu lepšie zastúpený, komisia, rada alebo poslanci. Ale tak či onak začíname naše zasadnutie. Takže teraz opäť začneme plenárne zasadnutie. Dostal som určité návrhy na zmeny. A Ide o zmeny delegácií a v dnešnej zápisnici potom budete mať uvedené všetky tieto e, zmeny nie sú nejaké námietky a chcel by som vás informovať, že tieto menovania boli